predsedu Európskeho parlamentu. Podľa článku 13 rokovacieho poriadku musia kandidatúry na funkciu predsedu Európskeho parlamentu byť predložené so súhlasom kandidáta zo strany politickej skupiny alebo aspoň 40 poslancov. Podľa podmienok v rokovacom poriadku som prijal následujúce kandidatúry na funkciu predsedu Európskeho parlamentu. Pán Jerži Buzek a pani Eva Brit Svensson. Kandidáti mi oznámili, že so svojou kandidatúrou súhlasia. Obaja kandidáti sa teraz stručne predstavia. Ako prvé dávam slovo pani Eve Brit Svensson. Nech sa vám páči, pani kolegyňa. Tak, talman, värderade kolleger. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda, drahí kolegovia. Dovolte mi, aby som využila túto príležitosť a zablahoželala všetkým kolegom. Chcem vám zablahoželať dôvere, ktorú ste dostali zo strany občanov svojich členských štátov. Myslím, že to je obrovská dávka dôvery a preto to vnímam aj ako veľkú zodpovednosť. Zodpovednosť pre nás všetkých. Všetci teraz musíme dostať očakávaniam našich občanov. A preto musíme pristúpiť aj k potrebným zmenám. Chceme vytvoriť Európu občanov, Európu pre občanov. Demokracia, vážený pán predseda, drahí kolegovia, je dôležitá pre zvolených zástupcov. Toto sú tie dôležitejšie nástroje, ktoré majú k dispozícii naši voliči. Ale ak naozaj chceme hovoriť o skutočnej demokracii, potrebujeme podľa mňa viac viac než možnosť ísť voliť. Potrebujeme ešte viac. Potrebujeme otvorenosť, transparentnosť a samozrejme potrebujeme aj otvorenú objektívnu rozpravu. A práve preto, dámy a páni, využívam túto príležitosť na to, aby som povedala následovné. Podľa mňa je naozaj nevyhnutné, aby sme sa snažili urobiť všetko, čo je v našich silách, pokiaľ ide o postup v prvom čítaní. Musíme urobiť viac, musíme sa postarať o to, aby dôvera, ktorú tento parlament dostal, aby nej aj potom dostal v praxi. Musíme byť čo možno najotvorenejší v našom postupe, tak aby sme dosiahli vždy, alebo čo možno najčastejšie dohodu v prvom čítaní. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, sú pred nami obrovské výzvy. Máme tu hospodárskú, finančnú krízu, máme tu narastajúcu nezamestnanosť, je tu mnoho ľudí, ktorí sú zo spoločnosti vylúčovaní, máme sociálne problémy, máme klimatické problémy. A toto už viedlo k migrácii z klimatických dôvodov. A toto samozrejme má vždy dopad primárne na tých najchudobnejších, na týchto vplýva najviac. Vidíme to v Európskej únii, vidíme to celosvetovo a všade vládne chudoba a nespravodlivosť. Vážený pán predseda, drahí kolegovia, myslím si, že existujú politické riešenia na takéto krízy. Ale na to, aby sme ich našli, musíme zmeniť našu stratégiu, našu politiku. Súčasná stratégia, súčasná politika zatiaľ neviedla k riešeniu existujúcich problémov, tých problémov, ktoré musíme spoločne vyriešiť. Zatiaľ sme ich ešte nevyriešili. Práve naopak, v mnohých oblastiach e, tá kríza skôr e, vznikla z tohto dôvodu. Takže musíme sa pohnúť iným smerom v našich stratégiách, musíme mať politiku pre sociálnu Európu, potrebujeme takú politiku, ktorá bude zohľadňovať práva na našich zamestnancov, aby sme e, predchádzali sociálnemu dumpingu, potrebujeme takú politiku, ktorá nepovedie k sociálnej marginalizácii a ku chudobe. Potrebujeme takú politiku, ktorá zabezpečí účasť každého občana na spoločenskom živote. Potrebujeme takú politiku, ktorá nebude diskriminačná. Nikto by nemal byť diskriminovaný, žiaden občan, či už e, ide o dôvody mobility, dôvody e, rasového pôvodu, sexuálnej orientácie, alebo e, či už ide o iné dôvody. Ja by som sa chcela dožiť také Európskej únie, ktorá bude naozaj zohľadňovať záujmy každého jedného občana. Chcela by som, aby európska politika napomáhala tvorbe nových pracovných miest, a to tých zelených, ekologických. Chceme investovať do zelených technológií. To je to dôležité, pretože to môže prispieť k vytváraniu pracovných miest a tiež to môže prispieť k rastu, k hospodárskému rastu. Takýto vývoj nám pomôže reagovať na, na klimatické zmeny, zmierňovať ich. A toto je naša dôležitá úloha, ktorú máme ako ľudstvo, ktorú máme ako Európania. Moja vízia, pokiaľ ide o Európu, je taká, aby Európa prevzala zodpovednosť, zodpovednosť za spravodlivosť, napríklad aj v oblasti medzinárodného obchodu. Ja by som chcela, aby Európska únia mala humanú politiku, pokiaľ ide o azyl, pokiaľ ide o imigráciu. Chceme chrániť imigrantov a ich práva. Bola by som rada, keby Európa bola Európou diverzitu, rôznorodosti. Takto vytvoríme podmienky pre rozvoj, keď tu bude diverzita, keď sa budeme starať o každého nášho občana. Chceme, aby Európska únia eh, dostala svojim zodpovednostiam, pokiaľ ide o ľudské práva ľudské práva, pokiaľ dochádza k ich porušovaniu, bez ohľadu na to, kde vo svete k tomu dochádza. Nemôžeme sa nikdy vzdať našej požiadavky dodržiavania ľudských práv. Myslím si, že to platí pre každú jednu ľudskú bytosť a platí to pre všetky práva. Právo na slobodu prejavu, potom ochranu osobnosti, verejné zhromažďovanie a tak ďalej. Ľudské práva nie je možné porušovať a našou povednosťou, drahí kolegovia, je naozaj bojovať za ich dodržiavanie. Dámy a páni, naozaj vítam informáciu, ktorú nám povedal pán predseda pokiaľ ide o zastúpenie žien v Európskom parlamente. To ma naozaj teší. Myslím, že je to vďaka práci, ktorú sme spoločne odvádzali. Samozrejme, ženy a muži v spolupráci sme pracovali na tom, aby sa podarilo zvýšiť zastúpenie žien v tejto inštitúcii. A teraz pôjdeme o krok ďalej. Chceme, aby sa zvýšil skutočný vplyv žien, pokiaľ ide o dôležité funkcie v Európskom parlamente alebo v iných inštitúciách Európskej únie. Je to pre nás, kolegovia, obrovská príležitosť. Drahí kolegovia, drahí priatelia, je to naozaj veľká príležitosť. A pevne verím, že spoločne našim občanom tu v Európe ukážeme, že my berieme naozaj vážne túto zodpovednosť, že sa nám podarí ukázať občanom, ako vyzerá moderná spoločnosť, spoločnosť rôznorodosti, ako takáto spoločnosť môže vzniknúť. Takže, drahé kolegyne, drahí kolegovia, každý z vás tu v tejto snemovni má moc máte moc, pokiaľ ide o voľby, ktoré sa po o chvíľočku uskutočnia, pokiaľ ide o vaše hlasovacie lístky. Takže vy máte možnosť vyslať, vyslať naozaj silné posolstva smerom našim občanom aby oni vedeli, že my budujeme Európu občanov, sociálnu Európu. Takú Európu, ktorá našim spoluobčanom, ako aj zvyšku sveta, dokáže, že je pripravená prevziať svoj diel zodpovednosti, pokiaľ ide o sociálnu spravodlivosť vo svete, pokiaľ ide o ľudské práva a aj pokiaľ ide o životné prostredie v globálnom meradle. Kolegyne, kolegovia, využite túto možnosť, eh, možnosť vyjadriť svoj názor a vyslať správny signál v nadchádzajúcich voľbách predsedu, pretože to očakávajú naši občania. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Svensson. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, ten hluk, ktorý ste tu pred chvíľkou počuli, e, pochádzal z, zo zariadenia sa z klímy e, ktorá naštartovala svoju činnosť, takže by sa to už nemalo opakovať. No a teraz poprosím kolegu Jeržiho Buzeka, aby sa nám v stručnosti predstavil. Nech sa páči, pán kolega. E, dziękuję. Panie przewodniczący. Pan... Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, drahí zastupcovia rady, zastupcovia komisie, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Tešíme sa, že sa znovu stretávame tu v tejto snemovni. My sme zástupcami pol miliardy občanov nášho sveta dielu. To je naozaj obrovská zodpovednosť. Dovolte mi, aby som stručne hovoril o svojej osobe. Povolaním som vedec. S politickou prácou som začal v roku 1980. Pôsobil som v odboroch Solidarnosť, v tých odboroch, ktoré bojovali za slobodu, za, osom, za občianske slobody a za ľudské práva. I válka o práva, válka o práva človeka. Solidarnosť bojovala za práva človeka a občana. A to vždy viedlo aj všetky moje kroky od roku 1997 do roku 2002 som pôsobil v funkcii polského premiéra. 4 roky sme rokovali o vstupe Polska do Európskej únie a od roku 2004 pôsobím v Európskom parlamente. Zaobral som sa hlavne novými technológiami, inova- inováciami a vedou. Zaobral som sa energetickou bezpečnosťou, klimatickými zmenami a bojom proti nim a venoval som sa samozrejme aj východnému partnerstvu. Všetky tieto témy, ktorým som sa venoval, sú prioritami v nasledujúcom funkčnom období. Musíme si uvedomiť, že sa nachádzame v situácii krízy, teda že občania od nás očakávajú reakciu na túto krízu. Musíme si uvedomiť, že aktivity Európskeho parlamentu musia byť lepšie odôvodnené a takéto kroky už boli prijaté za ostatné roky. Musíme sa priblížiť našim občanom a to sa nám podarí iba, keď bude prijatá Lisabonská zmluva. Tá nám pomôže. Umožní nám fungovať efektívnejšie aj v medzinárodnom meradle. Máme pred sebou jasné výzvy. Latinská Amerika, Stredozemné more, Východné partnerstvo, strategické partnerstvo s rozvojovými krajinami, s rastúcimi krajinami, s USA. Toto, nám všetko, toto všetko máme pred sebou a Lisabonská zmluva nám ponúka dôležité nástroje na realizáciu týchto priorít. Na záver mi dovolte povedať, že najťažšia kríza, ktorú musíme prekonať, a to musíme uznať v ťažkých chvíľach. Toto najväčšou krízou je chybajúca dôvera občanov v nás. Pre nás je to ťažké, ale naše slabé stránky si musíme priznať a musíme ich prekonať. Občania nevždy chápu, čo robíme my a musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa to zmenilo. A to závisí od nás, od poslancov Európskeho parlamentu, pretože každý týždeň zasadáme, či už v Bruseli alebo v Štrásburgu. My e, vieme, čo ľudí trápi, čo je dôležité a to by mala byť aj naša výzva pokiaľ ide o problémy, ktoré prináša súčasná doba. Ďakujem. Ďakujeme pánu Buzekovi. Podľa článku 14 odsek 1 rokovacieho poriadku vám e, pripomínam, že kandidát, kandidátka, aby boli zvolení, musia získať absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov pri prvom volebnom kole. Nevyplnené neplatné hlasovacie lístky nebudú považované za odovzdané hlasy. A teraz prejdeme e, na základe Eh, pravidla náhody k voľbe, k výberu 8 eh, skrutátorov. Theo Karous. Der Kollege da? Je tu prítomný tento kolega? Ja, Herr Kollege, sind Sie... Ste tu, ste pripravení, ste... O, pa, pani kolegyňa, bohužiaľ nemám tu E, mám tu len priezviska, takže som nevedel. Ste pripravená, kolegyňa, e, ujať sa tejto úlohy? Ja, OK. V poriadku. Andres Barea. Andres Barea. frau kollegin sind sie bereit dieses amt wahrzunehmen? kolegyňa, ste ochotná vykonať túto funkciu? Ďakujem. Auch ehemalige Außenminister bleiben nicht verschont. Herr Kollege. Táto úloha e, prípadne aj bývalým ministrom, pán kolega Severín, ste pripravení ujať sa tejto funkcie? Jetzt, Frau Kollegin oder Herr Kollege. A teraz e, kolega alebo kolegyňa Hübner. Frau, ah, dann ist es die Kollegin Je to kolegyňa Hübner. Tu je napísané H-I-B-N-E-R. Ste to teda vy? Inak je tu potom ešte kolegyňa Hübner. So, jetzt ist es der Kollege. Teraz uh, kolega Koch. u Uňho viem aj E, prvé meno Dieter Koch. Ak tu nemá menovca, tak je to určite on, Dieter Koch. noch drei? Jetzt die Kollegin oder der Kollege. Teraz kolegyňa alebo kolega uh, Hit H E D H kolegyňa Head. Anna, sind Sie bereit? Kolina Anna Het, ste pripravená ujať sa tejto funkcie. Vy, vidíme, že sa tomu tešíte. Ja, das ist natürlich auch Fraktionsvorsitzende müssen sich diesen Aufgaben stellen. Aj predsedovia politických skupín musia vykonávať takúto funkciu. Pani kolegyňa Rebecca Harms, ste ochotná? Úsmevom potvrdzujete. Takže ďalšou je kolegyňa, kolega Matt Lehner, Lehner, Matt Lehner. Wer ist das? Ah ja, Herr Kollege Matt Lehner, Sie sind auch bereit. Und... Takže ste tiež ochotný kolega, takže máme teraz k dispozícii 8 skrutátorov. Musím tie mená ešte raz prečítať, pretože všetko musí postupovať podľa poriadku.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 kolega Severin, potom písmena F až H, kolegyňa Hitner e, písmena I až K, kolega Koch písmena L až M, kolegyňa Het písmena N až R, kolegyňa Harms písmeno S, kolegyňa, kolega Léner, písmena C, T až C, až Z. Pokyny týkajúce sa voľby predsedu e, ste dostali a teraz e, budeme distribuovať obálky a hlasovacie lístky. Äh, v Mysle ustanovení nášho rokovacieho poriadku pristúpime k voľbe predsedu Hlasovacie lístky a obálky už k dispozícii máte. Ako som bol informovaný, už boli distribuované. Prosím, zakrúškujte alebo zaznačte e, okienko pri mene kandidáta, ktorého si vyberiete a môžete hlasovať, pripomínam vás, len jedenkrát. Ak chcete zmeniť svoj výber, poproste niektorého zo zriadencov, aby vám e, pridelil nový hlasovací lístok. Ten vám potom dodá e, nový hlasovací e, lístok a zneškodní ten nesprávne vyplnený. Akékoľvek iné formy hlasovania voľby alebo hlasovanie viac ako jedenkrát bude mať za následok neplatnosť hlasovania po výbere prosím dvakrát zložte hlasova, e, hlasovací lístok a dajte ho do obálky. A potom vás žiadame, aby ste sa odobrali k, hlas, e, k úrne s, vašim, s písmenom vašeho mena. Ja budem e, voľbu len otvárať, nebudem čítať mena jednotlivých kandidátov. Tie mená poslancov, ktoré sa takýmto tajným hlasovaním môžu zúčastniť voľby, sa musia objaviť aj v zápisnici. A preto vás prosím, aby ste sa podpísali aj na zozname, kým vhodíte hlasovací lístok. Pripomínam vám, že obálku musíte dať do urny a to tej urny, ktorá obsahuje prvé písmeno vašeho priezviska. Takisto vás žiadam, aby ste skrutátorom ukázali svoj eh, preukaz totožnosti. A týmto hlasovanie otváram. Poprosím skrutátorov, aby sa okamžite odobrali k urnám. Okay. So, who gives me my... Ah, my... Could Mrs. Teo Karos please come to the urn for A to B, please? Pros- prosím uh, skrutátora, uh, ktorý je zodpovedný za písmena A a B, aby sa dostavil k svojej urne.